Severná Korea. Slovo má jeden zo spravodajcov. Pán Škrelec, nech sa páči. Vystúpenie bez mikrofónu. Je tu porušovanie pravidel a vy to tolerujete. Je tu zhruba 40 ľudí z nás, celkového počtu viac než 700. Ostali sme tu. Mohli by ste nám, pán predseda, prosím vás pekne povedať, prečo tí, ktorí vlastne sa snažia a zostanú, prečo nám neumožníte vyjadriť sa v rámci postupu spontánnej rozpravy? A je tu nejaký špecifický dôvod nedávať nám slovo? Myslíte, že by možno aspoň z kolegiálnosti bolo dobré nám povedať dopredu, že či dostaneme slovo alebo nie, aké vlastne postupy ste si zvolili? či dostaneme to slovo alebo nedostaneme, že aké máte princípy. Ďakujem. Pani predsednička, ja si myslím, že ja som jeden z mála podpredsedov, ktorí sa snažia umožniť vyjadriť sa všetkým. Nemali by ste sa sťažovať, hovorili ste dosť často. A keď som si možno nevšimol na, vašo, na zozname vaše meno, tak sa ospravedlňujem. Istotne to nebolo z nejakej zlej vôle mojej strany a istotne e, predpokladám, že si nemyslíte, že aby som voči vám uplatnil zlú vôľu. A teraz dostane slovo pán Škrlec. Gospodin Škrlec, gospodine zastupniče, gospodine... Vážený pán predseda, pán predseda. predsedniče, Prepáčte, prosím vás, pán predseda. Prisutan. Gospodin Šk- Pán Škrlec tu nie je. He's not here. Okay, thank you very much indeed for this. Ďakujem za túto dôležitú informáciu. Teraz zostane slovo pani Izabela Adinolfi, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja ospravedlňujem autora, kolegu, ktorý nemôže byť prítomný. Keď hovoríme o Severnej Koreji a, a o tej a odsudzujeme jadrový pokus a mali by sme prestať obchodovať s krajinami, e, kde sa rozvíjajú vojenské konflikty a kde e, majú takýto arzinál. Nedávna správa, že USA chce modernizovať jadrové zbranie, to sa týka aj Talianska. 70 atómových bomb ktoré budú novej generácie a tieto ničia aj pod zemou. E, teda je veľmi správne postupovať proti Pchongyangu, ale EÚ by mala rovnako postupovať aj voči svojim členským štátom a voči svojim partnerom. Ďakujem. Grazie. E, deputy Diva. Pán Dea, nech sa páči, máte slovo. Vážený pán predseda, Hovorím ako predseda delegácie za korejský, pre Korejský polostrov a je dosť ťažké hovoriť o tom, čo sa deje v Severnej Koreji. Dnes popoludní vybuchla bomba alebo spustil bombu vodíkovú tento režim a Európsky parlament a moja delegácia sme sa veľmi snažili za posledné obdobie jedného roka vytvoriť vzťahy medzi Severnou a Južnou Koreou. Boli sme prizvaní, pozvaní z oboch strán, aby sme, podpísa- aby sme napísali mierovú dohodu, ktorá, ako vieme, neexistuje medzi severom a juhom. Čo tam však existuje, sú e, dohoda o nepoužívaní zbraní, ktorá bola podpísaná pred viacerými desaťročiami. A podľa, ak teda viem, Takže pokiaľ ja viem, zatiaľ sa tam stále vychádza z toho dohovoru o prímeri a bolo by treba zaangažovať partnerov ako Spojené štáty americké, Čínu, aby sa napísala táto zmierová, mierová zmluva. Ja by som chcela, aby tieto naše vzťahy so Severnou Koreou e, ponechali otvorené, hoci táto krajina hrá dosť také nebezpečné hry. Nemá to zmysel ani pre nich, čo robia, ani pre svetový mier. Nemôžu vytvoriť hospodárskú štruktúru tým, že budú e, budovať vodíkové bomby, keď ich hospodárstvo je na kolenách a ľudia nemajú čo jesť. To znamená, treba ponechať dvere otvorené pre vzťahy a ja, môjim úmyslom je takto aj byť. Akceptujete modrú katičku pani Grapíny, nech sa páči? Áno, nech sa páči pani Grapíny. E, Ďakujem pekne, vážený pán predseda, pán Deva. Vy viete, že sme boli v Koreji spolu v rámci delegácie a máte pravdu. Snažili sme sa ponúknuť priateľskú ruku. Chcem sa spýtať, máte takú skúsenosť, že my, Európska únia, môžeme mať vôbec nejaký vplyv na vzťahy medzi dvomi Koreami v, v rámci procesu zmierenia, pretože som sa rozprávala s ministrom eh, danej krajiny a mám pocit, že nemá žiadny program. Ďakujem pekne, pani Grapini, za vašu otázku. Keď sa pozrite na zúčastnené strany v tejto konkrétnej problematike, tak my sme jediní, teraz hovorím o Európskej únii, ktorí nemajú žiadnu zášť voči tejto krajine. To znamená, nemáme žiadne záujmy v tejto krajine. My chceme mier. A to je bodka. My chceme zmier. To je všetko O nič iné nám nejde. Ako náhle to Čína a Japonsko a Severná a Južná Korea pochopia, ako aj Spojené štáty americké, tak potom urobíme pokrok. To znamená, máme jedinečnú pozíciu a úlohu, ktorú môžeme zohrať v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujem. Pán Preda, nech sa páči, máte dve minúty. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Táto diskusia o dvoch korách je veľmi dôležitá. A predovšetkým musíme odsúdiť jadrové pokusy v Severnej Kórii. Tento pokus porušuje všetky rezolúcie mm, Rady bezpečnosti OSN a je vážnym ohrozením stability regiónu. Druhý hlavný dôvod je, že tento rok bol na Sacharovovú cenu kórijský kandidát, ktorý venoval celú svoju, celý svoj život obrane ľudských práv. Žiaľ, oficiálne nemal ofi- podporu. Keby e, dostal túto cenu, bol by to ďalší krok pred boji za ochranu ľudských práv v Koreji. Otázka ľudských práv by mala byť dôležitá mali by sme vyzvať krajinu, aby šla toto cestou a vyzývam kolegov, ktorí chcú naozaj pomôcť Severnej Kory, aby toto opatrenie podporili. Severná Korea a kandidát nebol nikdy oficiálnym kandidátom na túto cenu a je absurdné. Máme tu typický príklad totalitárnej krajiny. Ja si myslím, že treba urobiť aj tento krok ku Koreji. Je dôležité, aby EP vyslalo silné posolstvo Koreji a naša otázka rešpektovania ľudských práv by mala byť prioritou vo vzťahu s touto krajinou. Pani Mogherini sleduje pozorne situáciu v tejto krajine a mala by vyvíjať e, neustály tlak, ale nepodporujem e, ten pesimistický duch e, textu uznesenia, ktorý e, nepredpokladá, že by boli možné zmeny v tejto krajine. Medzinárodné spoločenstvo by malo využiť príležitosť a, aby konalo udržateľným spôsobom v tejto oblasti. Thank you, Pani Šake, ďakujem pekne, vážený pán predseda. Bodiková bomba, ktorú Severná Korea vyskúšala, um, proti tomu sa vyjadrili medzinárodné spoločenstvo a my takisto. Je to hrozba pre stabilitu na Korejskom poloostrove. Ďalšie provokácie, týmto by sme sa mali vyhnúť za každú cenu, tým, že sa tieto krajiny vzdajú uh, zbrojenia v tejto oblasti a Mali by prestať takýmto spôsobom provokácie a mali by sa začať rozhovory. Ďalšia situácia, ďalšia situácia, ktorá sa týka práve humanitárnej situácie v tejto krajine, a k tomu by sme sa chceli vyjadriť. Je tu, sú tu stále represálie v tejto krajine a vyšetrovací výbor poukázal na to, že sa tu že tu dochádza k porušovaniu ľudských práv. Potrebujeme konkrétne medzinárodné uh, kroky na to, aby sme páchateľov postavili pred e, spravodlivosť. Potrebujeme cieľené sankcie a je veľmi dôležité, aby medzinárodné spoločenstvo presvedčilo čínsku vládu, aby uplatnila svoju moc ekonomickú aj politickú na to, aby dotlačila Severnú Kóreu k deeskalácii situácie. Takisto by sa mala snažiť prijať utečencov zo Severnej Kórei. Ďakujem. Ďakujem pekne. Helmut Pán Scholz, máte slovo. Pán predseda, kolegovia a kolegyne, vývin situácie na svete je častokrát taký, že sa pýtame, prečo medzinárodné spoločenstvo nedokáže e, zamedziť takýmto situáciám. Podľa mňa situácia v Severnej Koreji je podobná. Vieme, ako sa vyvinula, poznáme retoriku tohto režimu, poznáme rituály, na základe ktorých tento konflikt stále postupuje. Sú tu konfrontácie, pripomína nám to konfrontáciu medzi dvomi blokmi, keď sa to celé vyhranilo a častokrát sa nedá nájsť riešenie. Vojna predstavuje stále retoricky možnosť. Takto isto vyzerá tá situácia aj dnes po tom, ako sa medzinárodné spoločenstvo vyjadrilo proti vyskúšaniu vodíkovej bomby zo strany Severnej Korei. momentálne sa však už nič v tejto oblasti nerobí. Máme aj Bezpečnostnú radu, ktorá prijala svoju rezolúciu a preto sa chcem spýtať, či sa tu snáď špekuluje, že by spoločenský systém takýmto spôsobom Eh, mohol zboriť a že sa na toto len čaká, to by bola veľká chyba, pretože Severokorejská republika jednoducho napriek všetkým sankciám eh, sa snaží zabezpečiť eh, sebestačnosť, pokiaľ ide o potraviny a pozrieme sa napríklad na aplikácie na našich telefónoch, tieto sú vyprodukované aj v, aj v našich telefónoch. Tam, kde sa strieľa proti v opozícii, tak tam nemôžeme hovoriť o demokracii. Ak sa práca niekde vyvlastňuje, tak sa jednoducho žiadne spoločenstvo nemôže takýmto spôsobom pohnúť dopredu. Musíme nájsť konkrétne riešenia pre túto skutočnosť. Myslím si, že musíme nájsť také riešenie, ktoré sa v tomto uznesení aj žiada, aby sme v rámci Európskej únie našli riešenie pre tieto problémy. Ďakujem. Ďakujem, pán Panceri. Ďakujem. Odsudzujeme jadrové testy, ktoré 6. Eh, januára vykonala Severná Korea a žiadame, aby korejská, eh, severokorejská vláda znovu teda, teda podpísala e, dohodu o e, jadrovej ne, e, o nerozširovaní jadrových zbraní. Máme totiž to naozaj obavy súvisiace so situáciou ohľadom ľudských práv v krajine. Severná Korea nesúhlasí so žiadnou politickou opozíciou, platí tam trestný teda sú odsudzovanie na e, trest smrti. Je e, veľmi veľa takýchto prípadov. Z našej e, strany sa teraz snažíme pomocou tohto uznesenia bojovať aj proti uplatňovaniu trestu smrti voči príslušníkom opozície. Žiadame voľné cestovanie pre občanov Severnej Kórei v každom prípade e, vyzývame komisiu, aby e, však e, nepozastavovala programy humanitárnej pomoci. Ďakujem, pán Panceri. V mene skupiny EPP pani Michaela Šojdrova, nech sa páči. Ďakujem, pán zástupca, pán podpredseda, podpredseda. Situácia v Severnej Koreji je naozaj vážna. Ja sama som tam cestovala pred desiatimi rokmi ako členka nášho národného parlamentu a bola som svetkyňou autoritárskeho režimu, ktorý klame svojim vlastným občanom a uzatvára sa pred svetom. Žiaľ, ako konštatuje vyšetrovacia komisia OSN, v roku 2014 sa nič nezmenilo. Je smutné, že ľudia v Severnej Kóreji naďalej hľadujú, pričom ich vláda financuje výskum na výrobu jadrových zbraní a bezpečnostné služby Eh, sledujú svojich vlastných občanov a prenasledujú ich eh, rokovania o jadrovom odzbrojovaní a dodržiavaní ľudských eh, práv. Severná Kórea blokuje. Pričom musím povedať, že je to krásna krajina s prírodným bohatstvom a nadanými ľuďmi a mohla by byť rovnako bohatá a rozvinutá ako Južná Kórea, ktorá sa nevzdáva nádeje na spojenie. Pre kolegu Šolca riešenie má v rukách autoritárska vláda v tejto krajine. Južná eh, Kórea sleduje vývoj v Severnej Kóreji a snaží sa aj ho ovplyvňovať. Takže odporúčam aby, a naše uznesenie to aj spoju, spomína, aby Európska komisia využila odborné kapacity e, pri vytváraní svojej stratégie práve e, zo strany Južnej Korei, ktorá takéto kapacity má pretože, pretože tvárov tvár e, uzavretosti Severnej Kórei považujem za veľmi dobré, že sa touto témou zaoberáme. Merci. Ah. Ďakujem mene skupiny SND. Pán eh, Krista, 1,5 minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán podpredseda keďže rová e, biologická e, chemická e, proliferácia je naozaj hrozbou pre mier a bezpečnosť vo svete. Chcem odsúdiť jadrové testy v Severnej Koreji 6. januára, pretože predstavujú veľké porušenie Severnej Koreji voči svojim medzinárodným záväzkom. Je veľmi dôležité prerušiť akékoľvek eh, aktivity súvisiace s týmto programom. Zároveň Severná eh, Kórea by mala naplňať povinnosti, ktoré na seba eh, prevzala a umožniť humanitárnym organizáciám a OSN prístup na svoje územie. Komisia by mala e, mať naďalej otvorené komunikačné e, kanály so Severnou Kóreou aj pomocou svojich e, programov pomoci. Severná Kórea by mala všetkým občanom umožniť prístup k potravinám a humanitárnym produktom. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa, musím prerušiť naše zasadnutie na dve minútky. Ďakujem. i'm sorry. Ďakujem pekne. Teraz za EKR, EKR dostane slovo pán Davis Maker. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Dúfam, že sa cítite dobre. Severná Korea pred dvomi týždňami priviedla E, k celý svet Gotrasom so svojou vodíkovou bondou. Čo vlastne sa deje v hlave veľkého vodcu Severnej Kórei? Máme málo objektívnych informácií o tejto situácii a vidíme, že severo korejský národ ako keby nemal vôbec nárok na slobodu, pretože každý, kto sa vyjadri proti režimu je potrestaný smrťou. Sú tu viaceré metódy, ako sa to robí. E, brutálnym spôsobom sa tu ľudia vraždia. Napríklad explózia vodíkovej bomby bola odsúdená tak zo strany susedov, ako aj Číny. A pokiaľ ide o ľudské práva, tak Peking mlčí, rovnako ako aj Rusko. To znamená, obe krajiny sú na rovnakej lodi a bolo by pokritecké teraz hovoriť o Severnej Koreji. Ale my nemôžeme mlčať. My musíme sa vyjadriť za tých, ktorí trpia deti, e, ženy. Takže nemôžeme odhľadať od tohto problému. Ďakujem pekne. Teraz za Alde dostane slovo pani Charancová. Ďakujem pekne, pán predseda. Severná Korea je naliehavosťou, ktorá je tu vždy. Každý mesiac máme nové správy o nových ľuďoch, ktorí sa dostanú nespravodlivo do väzenia, e, o popravách vysokopostavených úradníkov vlády sú tu ďalší ľudia, ktorí umierajú na hladomor, na to, aby sa takýmto spôsobom živila táto vojenská mašinéria Severnej Koreji. Keď chceme povedať, že tento štát je nejakým kafkovským štátom, tak to je veľký eufemizmus. Vieme, že pred dvomi týždňami sa spustila vodíková bomba a najväčšie vy, vynáhle, vynález najnovšieho týždňa z tejto krajiny je, že urobili niečo v boji po opilosti e, Takže chcela by som apelovať na Čínu, aby prestala konečne podporovať tento strašný režim. Podpora Severnej Koreji je plitvanie e, zdrojmi, je to plitvanie e, e, energiou. Čas studenej vojny sa ukončil. Treba urobiť všetko preto, aby sme zabezpečili bezpečnosť. Iba mierová Severná Korea prinesie severovýchodnej Ázii stabilitu a mier. Ďakujem pekne. Za, F, D, za e, D dostane teraz slovo pán Arnold. Ďakujem. Ako väčšina demokratických republik aj Severná Korea nie je republikou ani demokratická krajina a nie je, nefunguje pre ľudí. Komunizmus Severnej Koreje ako akýkoľvek iný režim, ktorý sa pokusil o takéto zriadenie, je korupčný. Každý 4 hodiny je tam niekto potravený. Pestujú sa tam drogy. Je tam hladomor a je tam krutosť proti všetkým disidentom zo strany štátneho režimu. Spomínam si, že pred pár mesiacmi v britskom parlamente laboristický e, predstaviteľ parlamentu citoval Má. Máová verzia komunizmu zabila desiatky miliónov vlastných občanov. Mali by sme sa hambiť, že takýto extrémizmus vôbec bol akceptovaný v britskom parlamente, že sa tu citovalo Maové spisy. Musíme zamedziť každej ideológii, ktorá umožní e, existencii takýmto, takýchto režimov, rovnako ako to je v prípade ISISu. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo pán Baj odseku 3 vášho návrhu uznesenia vyjadrujete želanie nájsť diplomatické riešenie s Pyongyangom a v ďalšom odseku, odseku žiadate sankcie proti Severnej Koreji, hoci toto je najviac izolovaná krajina. Hoci ja nemám žiadnu lútosť e, e, k tejto, ani ústupky k tejto e, autoritatívnej krajine, ale áno, oni trpia parvnojou, ale a veľmi dobre poznajú tiež dvojakosť, dvojmyselnosť a pokrytectvo západnej politiky. Napríklad mýtus, eh, ktoré mal Saddam Hussein a táto zamienka na spustenie eh, vojny v oblasti. Ak uznávame pani Mogheriniovej určité diplomatické um, zručnosti, zasahovanie EÚ je nepriateľné um, susedia v regióne by mali nájsť riešenie uh, na problémy v tejto krajine. Deputát Doru Klaudian Fronzulica. Pán Fronzulika. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja by som chcel vyjadriť veľkú podporu tomuto návrhu uzneseniu, kde sa vyjadrujeme proti uh, uplatneniu testov vodíkovej bomby a vieme, že je to ďalší z radu testov, ktorí predstavujú veľkú hrozbu pre regionálny a celosvetový mier. Tieto nukleárne jadrové testy porušujú rezolúcie NATO a Bezpečnostnej rady OSN. Tieto programy sú, porušujú všetky medzinárodné dohody a vzbudzujú väčšie napätie. Severná Korea snahou vytvoriť si takéto masové zbranie masového účinku v podstate odoprela potraviny pre občanov, ktorí tam trpia na hladomor. A preto musíme urobiť my všetko preto, aby sme túto situáciu zvrátili. Chceme posilniť sankcie Bezpečnostnej rady. Apelujem na Severnú Koreu, aby sa uberala cestou konštruktívneho rozhovoru s medzinárodným spoločenstvom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, teraz spontánna rozprava. Pán Pospíšil, ďakujem, mi sa páči ja sa chcem také pripojiť k podpoře této. ja sa tiež pripájam k tomuto návrhu textu Severná Kórea je asi krajina, ktorá najviac potláča ľudské práva na svete. Je to komunistická diktatúra, diktatúra ktorá vraždí desiatky tisícov svojich ľudí. Veľké množstvo je v táboroch a mnohí umierajú na hlad. Je to krajina, s ktorou sa žiaľ nedarí viesť medzinárodný dialog, ale myslím si, že je dobre, že toto uznesenie dnes príjmeme. Len jedna poznámka, ktorá tu zaznela podľa mňa je veľmi dôležitá tá časť uznesenia, kde vyzývame Čínu, aby nám pomohla v tlaku na Severnú Kóreu, pretože ja si myslím, že Čína je iná krajina, ktorá má určitú autoritu u predstaviteľov Severnej Kóreje a môže byť e, Čína kľúčovou krajinou v snahe zmeniť režim Severnej Kóreji a priviesť ich k tomu, aby rešpektovali aspoň základné ľudské práva. Ďakujem, pán Kaputo, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Severná Korea je jedno z najizolovanejších e, krajín a najnebezpečnejších kvôli jasovému pokusu. 60 rokov e, ohrozuje táto krajina svojich e, susedov aj celý región. Ide o serióznu hrozbu dnes, pretože po tretí krát sa e, v Rade bezpečnosti OSN diskutovala otázka e, Severnej Kórie. Nemala by táto krajina provokačne postupovať a porušovať všetky medzinárodné dohody a medzinárodné spoločenstvo musí prijať konkrétne opatrenia Mali by sme vyznať, vyzvať predstaviteľov čejinskej vlády, aby e, kontaktovali e, túto krajinu, aby e, sa snažili o to, aby sa situácia v regióne nezhoršovala. Ďakujem za pozornosť. do norte só pode ter uma solução séria e duradoura se forem potrebujeme jasné, vážne riešenie a to je možné iba v rámci multilaterálnych e, rokovaní. Ani EU, ani e je potrebné, aby tam e, zainteresovali sa do toho ktoré môžu mať pozitívny vplyv na dopad e, vyriešenia otázky, obzvlášť Čína a Rusko. V minulosti boli dôležitými spojencami Severnej Korei. Ak budeme ignorovať e, jednu z týchto dvoch krajín, alebo budeme voči ním naladení negatívne, nevyrieši to problémy. Práve naopak, len sa zhoršia. Otázka jadrového e, zbrojenia Severnej Korei sa nedá riešiť retoricky, treba konkrétne kroky. Obrigado. Deputy Jaromír Štetina. Děkuji za slovo, pane předsedající. Pán Štetina, ďakujem za slovo. Dámy a páni, zdôrazňujem, že v Severnej Koreji porušovanie ľudských práv sa dopúšťa komunistický režim. Opakujem, komunistický režim a tento režim ohrozuje nielen korejský poloostrov, ale budúcnosť demokracie vo svete vrátane Európy a upozorňujem, že komunisti sa snažia o novú internacionalizáciu komunizmu. Napríklad komunistická strana Čiech a Moravy sa netají svojou ambíciou stať sa frontmenom medzinárodného komunistického hnutia a vytvoriť niečo ako novú komunistickú internacionálu. Ich silným partnerom sú práve severokorejskí komunisti, ktorí sa v e, medzinárodných rokovaní komunistov práve pravidelne zúčastňujú. Ďakujem za pozornosť. E, Ďakujem. Deputy Jožo Radoš. Ďakujem slovo má pán Radoš. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče. Ďakujem pekne, pán predseda. Severná Korea je krajinou ktorá je signatárom väčšiny medzinárodných zmluv a v oblasti ľudských práv a pravidelne ich porušuje. Takže žiadať od nej, aby e, rešpektovala uznesenia Bezpečnostnej rady, či medzinárodné právo nepomôže. Žiaľ, nepomohol by ani vplyv Číny Jediná možnosť je, e, sú medzinárodné kroky, pretože e, ale to nie je ľahké, pretože by s nimi nemuseli e, súhlasiť susedné krajiny. Myslím, že naše uznesenie je ten správny krok a ja žiadam, aby komisia monitorovala situáciu ohľadom ľudských práv v Severnej Koreji a jej snách ohroziť stabilitu sveta. Ďakujem pekne, pán predseda. Dúfam, že vám bude eh, o chvíľu lepšie. Chcela by som sa obrátiť teraz na komisiu. bota 4 spomína Európsky parlament eh, spomína eh, sa tam beztrestnosť týchto komunistických eh, diktátorov. Mali by previac eh, odpovednosť za tieto udalosti. Spomínam si správne, že je viacero bývalých komunistických krajín v tejto Európskej únii. Počas prístupových rokovaní spomenula Európska e, únia že e, tí, ktorí sa dopustili e, v súvislosti s komunizmom zločinov, aby boli vzatí na zodpovednosť? Alebo tu máme opäť raz prípad dvojakého metra? Ja ta- no põhimõtteliselt me võiksime igal oma täiskogu istungil inimõiguste Ďakujem. Veľmi často diskutujeme o Severnej Koreji, eh, keď diskutujeme o porušeniach ľudských eh, práv vo svete. Je to naozaj veľmi komplikovaný problém a samozrejme pre eh, ľudí v Severnej Koreji. A zdá sa, že Severná Korea čoraz viac ohrozuje susedné krajiny Treba sa poučiť z histórie, kedy sme veľakrát určité problémy ignorovali a keby sme boli e, vstúpili do hry skôr, e, veľa vecí by sa bolo vyriešilo lepšie a myslím, že k týmto prípadom patrí aj Severná Kórea. E, sú tu krajiny, ktoré by mohli vyvinúť určitý tlak, ako napríklad Rusko a Čína. Európska únia a iné krajiny vo svete tiež by sa mali poučiť a my by sme nemali dovoliť, aby sa situácia ďalej zhoršovala, pretože to môže mať uh, veľmi zlé následky. V mene Európskej komisie. Teraz pán komisár Mimica, nech sa páči, máte slovo. Mr. President, honorable members, the European Union watches Ďakujem pekne, pán eh, predseda. Eh, eh, s veľkými obavami sme svedkami veľkých porušení ľudských práv v Severnej Koreji, ako to aj sa spomenulo v správe OSN z roku 2014. Komisia žiada naliehavé systematické štruktúrálne zmeny v Severnej Koreji toto je morálny a právny imperatív, aj prakticky dôležitá otázka, pretože inak tu bude dlhodobá regionálna nestabilita. Chcem eh, pripomenúť, že eh, je tu dokonca možnosť eh, zločinov proti ľudskosti, prítomnosti zločinov proti ľudskosti a Bezpečnostná rada OSN by v takomto prípade mala určité otázky postúpiť Medzinárodnému trestnému súdu. Európska únia ostane e, naďalej e, sa budeme naďalej e, zaoberať touto otázkou. Je v centre nášho záujmu a naša práca na poli OSN je toho dôkazom. Našim základným cieľom e, sú však konkrétne zlepšenia v teréne. To je to, čo je najdôležitejšie. Európska únia už e, teraz e, financuje veľmi veľa programov, ktoré majú zlepšovať prakticky život občanov Severnej Koreji, tým, ktorí, sú, ktorí patria k tým najzraniteľnejším vrátane detí, starších ľudí, a e, zraniteľných e, e, komunít farmárov. Sme pripravení toho urobiť viac a ďalej spolupracovať so Severnou Kóreou, ale iba ak táto sa teda začne odstraňovať svoje nedostatky v oblasti ľudských práv. treba, aby sa posilnila aj kooperácia s eh, ľudskoprávnymi mechanizmami OSN. Eh, iba to eh, zvýši jej bezpečnosť. Bezpečnosť nezvý, nezvýšia jadrové zbranie, nelegálne jadrové testy, ktoré vykonala Severná Kórea 6. januára, ukazujú, že ešte nie sme na pozitívnej ceste a naša možnosť kooperovať e, teda ostáva veľmi limitovaná. Severná Korea by sa mala sústrediť na reformy v oblasti ľudských e, práv, ktoré e, potrebujú jej občania, nie na stabilizovanie a nelegálne kroky, ktoré vytvárajú nebezpečné, ohrozujúce prostredie pre všetkých. Chvála, ďakujem bardzo, panie komisarzu. Ďakujem e, pekne. Teraz ukončím.